správa pána Kašmena o pokroku pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia, priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni v septembri 2010. Slovo má spravodajca Michael Kašmen, 4 minúty. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem povedať na začiatok, že by sme to nemali nazývať mileniové rozvojové ciele, ale skôr výzvy, rozvojové výzvy. Pretože často hovoríme MDG ako skratku, ale e, chcem sa spýtať, či si kladieme otázku, čo to vlastne je. V roku 2005, keď bol hospodársky rast, tak sme dali určité sluby, dali sme si určité záväzky a bohužiaľ, kolegyne, kolegovia, musím povedať, že tieto záväzky zatiaľ neboli splnené. Čaká nás ešte 5 rokov, kým sa dostaneme do cieľového dátumu 2015. Pani predsedajúca, chcem zopakovať hlavné výzvy. Sú to extrémna chudoba a hlad, prístup k všeobecnému základnému vzdelaniu, rovnosť e, mužov a žien, detská umrtnosť, zdravie matiek, AIDS, tuberkulóza, malária, ekologická udržateľnosť a globálne partnerstvo pre rozvoj. 8 miléniových rozvojových víziev, ktoré ešte stále ostávajú výzvami. No a teraz počas tohto týždňa sa EÚ stretne, aby si vytvorila, dúfajme, jednotné stanovisko na septembrovú plenárku OSN v New Yorku. Chcem ale povedať, že je tu veľa obáv. Nie je tu dostatok eh, vôle zaviazať sa k číslu 0,7 HDP, ktoré sme pôvodne slúbili. V niektorých najmenej rozvinutých štátoch sme veľmi, veľmi, veľmi ďaleko od cieľov, ktoré sme mali už teraz v polčase dosiahnuť. Urobil sa určitý pokrok, samozrejme aj investície, ktoré sme urobili. Tie investície, ktoré sme urobili doteraz, sa vyplatili. Mater, zdravie matiek sa zlepšilo Detská úmrtnosť e, klesá a počet detí, ktoré umierajú, sa postupne znižuje, ale problémom je, že nie len, že potrebujeme viac peňazí na tieto záväzky, ale že potrebujeme ešte dodatočné financie na to, aby sme riešili problémy súvisiace s klimatickými zmenami. Pretože tie naozaj ohrozujú našu pozíciu v najmenej rozvinutých štátoch a v rozvojových štátoch. Už sme síce urobili veľa, ale musíme urobiť v budúcnosti ešte oveľa viac. Máme tu obrovský problém v európskych inštitúciách, pretože na jednej strane tu máme politiky, ktoré chcú pozitívnu zmenu a na druhej strane sú tu politiky, ktoré podkopávajú tieto snahy. Napríklad obchod spoločná poľnohospodárska politika, spoločná politika rybolovu. Bez toho, aby tieto politiky boli koherentné, naše investície v týchto krajinách sa nikdy nevyplatia. V našom dlhodobom hospodárskom záujme je, aby sme sa zbavili týchto MDG, týchto miléniových cieľov. Musíme sa ich zbaviť, splniť ich a potom pokračovať. Ja chcem vidieť skutočné vodcovstvo Európskej únie. Nechcem iba minimálne štandardy, ale naozaj chcem tých 0,7 HDP a chcem aj sľub dodatočných financií. Chcem povedať, že nechceme predefinovať e, to slovo Overseas Development Assistance, čiže rozvojovú pomoc pre zámorské krajiny. Bude to zaujímavá rozpráva. Chcem sa poďakovať všetkým mimovládkam v celej Európe za to, že podporili moju správu. Ja chcem, aby sme dnes aj zajtra počas hlasovania odložili naše politické rozdielnosti. Nebude to dokonalá správa, pretože nič, čo parlament vyprodukuje, nie je dokonalé, pani predsedajúca, ale chcem povedať, že teraz by sme mali odložiť e, stranické rozdiele. Nesmieme si nechať vziať príležitosť mať jednotné stanovisko na valnom zhromaždení OSN. A takisto Nesmieme si nechať už príležitosť dosiahnuť do roku 2015 tieto ciele. Ďakujem, pán Cashman. Slovo za komisiu má teraz pán Piebalks. Pani predsedajúca. Ciele MDG mali byť kolektívny záväzok zdieľať mileniové ciele mali vlastne dať dokopy e, aktivity na medzinárodnej úrovni a vlastne podporovali e, poskytnutie možností a príležitostí miliónom ľudí na svete. Napriek rôznym, e, rôznym pokrokom, však tento pokrok nebol rovnomerný v jednotlivých regiónoch a v rámci alebo medzi jednotlivými krajinami. V roku 2010 naozaj predstavoval milník a je nevyhnutné zvážiť alebo pouvažovať o tom, že čo sa nám podarilo a čo nie, čo bolo úspechom a čo bolo zlyhaním od podpísania Milaniovej deklarácie. Je dôležité pouvažovať o tom, akým spôsobom najlepšie pristúpiť k ďalšej fáze, akým spôsobom urýchliť e, e, scenáre pokroku, ktoré zaostávajú. Takisto je podstatné, aby eh, podpora mileniových cieľov bola trvalo držateľná a silná. Čiže takisto podstatné sú aj systémy poskytovania služieb a podobne, takisto ako aj je oblasť um, zmierovania dopadov rôznych katastrof a podobne. Vynikajúca správa pána Kešmena práve reaguje na tieto veci a dáva e, silné usmernenie pre Európsku úniu v prípravách e, e, na, vysoké, na stretnutí na vysokej úrovni OSN v septembri. Ehm, som rád, že, som, že vidím veľmi silnú konvergenciu medzi správou pána Kešmena a oznámením komisie k 12-bodomu e, akčnému plánu na podporu milionových cieľov. Naozaj potrebujeme zvýšiť naše príspevky o 0,8 domáceho dôchodku, národného dôchodku do roku 2015 musíme to premeniť na e, skutočnosť. Takisto musíme zabezpečiť, aby koherentnosť e, politík bola silným nástrojom pre určovanie tvorby európskej politiky. Takisto musíme aj podporiť tých, ktorí sa ocitajú v situácii konfliktov a nešťastia. Zároveň musíme zabezpečiť aj integrovaný eh, prístup k MDG. Ja súhlasím s tým, že správa vecí verejných je podstatná pre trvalú eh, MDG eh, kapacita a schopnosť dobre viesť veci verejné je základnou podmienkou akejkoľvek verejnej politiky a stratégie. Skutočne potrebujeme zlepšenú predpovedateľnosť eh, činnosti, tak aby sme mohli podporiť, podporovať jednotlivé krajiny podľa ich eh, predstáv alebo podľa ich túžob a takisto aby sme zabezpečili zlepšenie e, zdravotníctvo, infraštruktúru, podporovali e, nízkouhlíkový rozvoj a boj proti klimatickým zmenám. A na, my by sme mali zabezpečiť alebo byť tým katalizátorom, ktorý by mohol potom zabezpečiť prístup k financovaniu MDG. E, Pani predsednička, chcel by som povedať ešte niekoľko slov k, ktorý, k stretnutiu s Rady pre zahraničné záležitosti, ktoré sme dnes mali. Som spokojný s výsledkami, existuje jasný záväzok splniť 0,7-percentný eh, záväzok do roku 2050 a rada schválila eh, rozvojový plán pre rodovú rovnosť eh, a rovnoprávnosti žien na roku 2012 až 2050. Takisto 12-bodový akčný plán EÚ k e, milenovým cieľom odráža tieto otázky správnym spôsobom. Rada sa rozhodla, že príjme konkrétne kroky na zvýšenie efektívnosti a e, príjme konkrétne kroky od komisie. Um, si myslím, že nesmieme za, s, e, spať na lavírnoch, ale práve tento balík nám umožní um, posilniť MDG a zabezpečí sa základ pre pokrok. A ja by som ešte raz chcel povedať, že spoli, chcel by som poďakovať parlamentu za podporu tejto správy. Vielen Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz nasledujú e, rečníci v mene politických skupín. Najskôr pán Svensson na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi Kešmenovi za tie príjemné stretnutia, ktoré sme mali k tejto dôležitej záležitosti. Bolo zaujímavé pre mňa ako švedského starého poslanca, že som videl, že je tu skutočne snaha sa dohodnúť. Nie je to samozrejme tak, že všetky politické skupiny sa dokážu vždy dohodnúť, ale Michael Cashman povedal, potrebujeme to a v tom s ním súhlasím. Nejde len o to, že by sme, aby sme mali stále vyššie daňové príjmy, ale hovorili sme, pustite podnikateľov, dajte im šancu, aby mohli vytvárať pracovné príležitosti, možnosti práce, pretože si tiež nemyslím, že je dobré pracovať s moratórium, ktoré navrhoval pán Kešmen, ale chcel by som zdôrazniť to, čo je v bode 47. Tu sa veľmi silno hovorí o tom, že sa má odbúrať diskriminácia ktorá existuje pre mnohé skupiny v chudobnejších krajinách. To je, pani predsednička, môj názor a aj názor mnohých iných a je to otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať veľmi dlho, keď hovoríme o tých miléniových cieľoch. Hovorí sa aj o 0,7%. Rád by som povedala 1%. 1% je oveľa lepšie bohaté krajiny skutočne majú zodpovednosť a mali by sa postarať o to, aby sa dalo dosiahnuť aspoň to. A potom ešte ďalšia otázka, pani predsednička. Ja si nemyslím, že by bolo veľmi múdre prijať tu rozhodnutie o tom, že krajiny teraz musia dosahovať 0,7%, aj keby sme to chceli. Ale myslím si, že to by bola rana do vzduchu, keby sa to takto stanovilo. Pani predsednička, tieto otázky sú skutočne veľmi dôležité a sú aj morálne dôležité. Teda to sú najdôležitejšie otázky vôbec, ktoré sa v tomto parlamente majú prediskutovávať. Ľudia umierajú, pretože sú smední, pretože umrú hladom a to je skutočne to najhoršie a najneznesiteľnejšie pre všetkých poslancov. Teraz nasleduje pani Kretu za SAD 1 minúta 30. S-a subliniat mai devreme criza economică și... Ďakujem veľmi pekne. Ako bolo povedané, hospodárska a finančná kríza má veľký vplyv na záväzky členských štátov, pokiaľ ide o miléniové ciele. A preto Chcem oceniť e, racionalizmus a realizmus pána Kešmena. Sme veľmi radi, že 10 rokov po roku 2000 bol urobený určitý pokrok v boji proti hladu a chudobe, ale tieto pokroky nie sú ešte dostatočné. Sú určité slabé body v realizácii tých cieľov na ne poukazuje práva, správa, ale v správe takisto sú aj pokyny na to, ako prestať plýtvanie a ako e, využiť mechanizmy trhu. Som veľmi rada, že v správe som si prečítala žiadosť, aby minimálne polovica pomoci bola zasielaná najchudobnejším, najmenej rozvinutým štátom sveta a že musíme zohľadňovať aj špecifickú situáciu v týchto krajinách, najmä pokiaľ ide o ženy, deti a handicapovaných. A takisto, že sa tam píše, že by sme mali vyhodnocovať potreby tých najzraniteľnejších v septembri 2010 na samite OSN dúfam budeme mať už detaľnejšiu perspektívu, pokiaľ ide o rozvojovú správu. Správa Cashman je veľmi dobre štrukturovaná správa, ktorá sa orientuje na udržateľný rozvoj a na udržateľnosť. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Donskis za ALDE 2 minúty 30 sekúnd. You, Ďakujem, pani predsedajúca. Drahý kolega, pán Cashman, kolegyne, kolegovia, prosím, berte ako moje, berte moje pripomienky ako doplnok, ako ocenenie. MDG nám umožňujú pomôcť všeobecnej situácii a preto potrebujeme novú perspektívu pre nové storočie. Je dôležité, povedať, že bezpečnosť e, podmienuje rozvoj a naopak. A preto my sa snažíme o vyváženejší prístup k MDG. Chceme sa sústreďovať na také regióny ako Stredná Ázia, kde sa chudoba snúbi s nútenou detskou prácou, dokonca otroctvom, nedostatkom bezpečnosti a tak ďalej. V Uzbecku a v Turkmensku sú militaristické režimy a v Kirkisku e, je etnické násilie. Toto všetko je skombinované s nestabilitou a násilím a to môže viesť v tomto regióne k humanitárnej katastrofe. Žiadne, žiaden udržateľný vývoj nemôže byť bez bezpečnosti, to je jasné. Okrem toho nesmieme zabúdať na extrémne formy chudoby v takých európskych štátoch ako Albánsko a Moldavsko. Vezmime si napríklad niektoré problémy zdravotnej starostlivosti. V Ukrajine a v Moldavsku 300 ľudí z 2000 pardon, z 10 tisíc trpia tuberkulózou. Tieto krajiny nespadajú do kategórie najmenej rozvinutých štátov sveta, ale určite spadajú do kategórie rozvojových štátov. Ak MDG nebudú riešiť najmenej stabilné a nebezpečné štáty, nikdy nedosiahneme nový sociálny poriadok v týchto regiónoch. A preto chcem povedať, že prišiel čas na to, aby sme rozšírili svoj horizont. I keď subsaharská Afrika je pre nás kľúčová, nemôžeme obmedzovať MDG iba na tento kontext. Čelíme novým výzvam a musíme reagovať na tieto výzvy a preto MDG sú neoddeliteľné od nutnosti dať eh, moc a práva tým najmenej rozvinutým štátom a takisto tým štátom, ktoré sú najmenej bezpečné, aby prevzali budúcnosť do vlastných rúk. Ďakujem. Teraz pani Sargentini za zelených Slobodnú Európsku alianciu. Dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Vítam aj komisára Pibalga, Pibalksa. Pardon. Ráda by som vedľa vás videla komisára pre obchod, pretože v tomto parlamente sa teraz snažíme e, na nasledujúcich 5 rokov stanoviť smer. E, ciele tisícročia nie sú krátkodobé. Niečo sme prislúbili, niečo sme podpísali a skutočne sme niečo prislúbili. Vtedy, vtedy som bola v jednej rozvojovej organizácie a e, viem o tom, že sa povedalo, že chudoba už musí patriť histórii. A dalo by sa to 0,7 HDP e, na pomoc. To by bolo možné. Mohli by sme vytvoriť nové formy finančnej pomoci. Ale samozrejme v čase hospodárskej krízy je to ešte komplexnejšie Predovšetkým musíme hovoriť aj o inej forme súžitia, o férovom obchode. A keď e, si tu budeme búchať do prs a hovoriť, že sme najväčší poskytovateľia rozvojovej pomoci na svete. Mali by sme k tomu povedať aj to, že sme aj najväčší spotrebiteľský trh na svete. Keď by sme robili férový obchod, množstvo pomoci by už nebolo treba a zdá sa, že je jednoduchšie poskytovať pomoc, ako jednoducho povedať, áno, nebudeme už konkurenciou napríklad pre farmárov v Afrike. Keď e, budeme brániť nadnárodným koncernom obchádzať e, daňové predpisy, tak budú veľmi rýchle africké štáty bohaté a keď sa pozriem, ako sa narába s týmito rozhodnutiami, pýtam sa, kde sú tie veľké gestá, kde je náš signál, pretože chceme ešte za ďalších 5 rokov dosiahnuť tieto ciele tisícročia. Ďakujem. Napriek tomu by som chcela upozorniť návštevníkov, že v tomto parlamente nie je obvyklé, aby sa ozýval aplaus e, keď ste spokojní e, s rečníkom. Tomu môžete povedať neskôr. Nasleduje pán Deva, e, dostáva dve minúty. You, <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Náš spravodajca robil vynikajúcu prácu a vyzýva parlament, aby poskytol 100% podporu správe a našemu úsiliu E, na pôvode OSN. Ja si myslím, že moja skupina určite poskytne 99,9 no, podporu s výnimkou tých malých rozdielov. Hovoríme o milionových cieľov. Čo tu sú? E, je tam, e, je ich myslím si, že mali by sme mať oveľa viacej týchto cieľov. Keby sme ich mali oveľa viacej, by, možno by sa nám podarilo splniť niektoré z tých cieľov, ktoré sme chceli dosiahnuť rýchlejšie. Jedna z vecí, ktorá je dôležit, najdôležitejšia, pani predsednička, v odstraňovaní alebo likvidovaní chudoby, je mať z, mať určitý pocit niečo vlastniť, vlastniť niečo, vlastniť malý podnik alebo niečo. Vy ste cestovu, cestujete po um, krajinách, rozvojených krajinách a vidíme um, stovky tisíc maličkých obchodíkov, obchod, podnikov, obchodíkov a podobne popri cestách a podobne, keď my ideme my okolo nich v našich eh, klimatizovaných autách. Avšak problémom je, že to z nich nie, väčšina z týchto podnikov e, nemá peniaze na registráciu týchto podnikov. Nemali by sme, poskyt, keby sme poskytli im peniaze, e, zabezpečili by sme e, v hodnotu v kapitálu 9 e, biliónov 9 biliónov, 9 triliónov. To je viac, ako o čo my tu snívame v Európe a to je, má vyššiu hodnotu, než dokopy má burza New Yorkská, Tokijská, Londýnska dokopy, ale oni ne, musia e, byť prevedené do právnej alebo do legálneho systému, pretože zatiaľ existujú vlastne nelegálne. Keby sa nám toto podarilo, to by sa malo práve udiať v tejto časti, týchto častiach sveta. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pán Zimmer za GUE NGL na dve minúty. Vielen Dank, Frau Ďakujem pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať najmä pánovi Kešmenovi za to, že predložil túto správu, ktorú sme schválili s veľkou podporou vo výbore pre rozvoj a dúfam, že celému parlamentu sa podarí signalizovať pred zasadnutím rady že cieľom MDG pripisujeme obrovskú dôležitosť a že očakávame, že členské štáty pri presadzovaní MDG si uvedomia svoju zodpovednosť. Ide najmä o tie záväzky zabezpečiť dostatočný podiel financí pre rozvojovú pomoc, zaplatiť tento podiel a pán Cashman dobre povedal, že my ako EÚ tu máme deficit minus 20 miliard eur. Musíme veľmi jasne povedať, že bojujeme za presadzenie týchto e, tisícročných cieľov do roku 2015 a my nedopustíme, aby sa tento rok odložil tým, bude sa to odôvodňovať tým, že tu máme hospodárskú krízu a my ako národné štáty už nie, nie sme schopné splniť tento cieľ, ale my nemáme právo na to, aby sme to posunuli. Viac ako jedna miliarda e, ľudí žije v chudobe. V minulých rokoch v niektorých regiónoch sveta dokonca sa chudoba zvýšila, napríklad v subsaharskej Afrike to nie je dobré. Nemám inú možnosť, ako jasne žiadať to, čo chceme a ja prosím aj konzervatívnych kolegov, aby neoslabovali ďalej správu pozmenujúcimi návrhmi. Myslím si, že táto správa je vyvážená, je to dosť realistická správa, ale zároveň je tam aj dostatočný tlak a myslím si, že už by sme mali ni- nemali nič vypúšťať. Ja by som na niektorých miestach išla ešte ďalej. Ja by som napríklad žiadala, aby sme už nepodpisovali žiadnu ďalšiu dohodu, ktorá e, neslúži e, splneniu MDG. Tu sa kruh uzatvára pretože my potrebujeme koherentnú nielen rozvojovú politiku, ale celú európsku politiku. Tá musí byť celá koherentná, musí viesť k boju proti chudobe. Ďakujem pani Cimer, teraz pán eh, Betten za EFD 1 minúta 30 sekúnd. Eh, no pani predsednička, nikto nemôže spochybňovať um, milagové ciele ale nikto ne, nespochybňuje, že tu absolútne chýbajú, eh, chýba skutočný pohľad na situáciu. Eh, jednak sú tu úplne nerealistické eh, časové harmonogramy na splnenie týchto cieľov a k tomu ešte tie prostriedky, ktorými sa to majú splniť. Odkiaľ pochádzajú tieto peniaze? Väčšina týchto penia- tých krajín, ktoré prispievajú, sú na pokraji e, bankrotu a len prísne šetrenie zlepší situáciu. Za túto situáciu pomáhať e, chudobným krajinám a e, riešiť ich choroby by malo stimulovať eh, svetovú ekonomiku a nemali by sme uvažovať o väčšom zdaňovaní tých podnikov, ktoré ešte ako tak zarábajú nejaké peniaze. Ale mali by sme robiť nasledovné. Mali by sme uvoľniť eh, protekcionistické eh, prekážky EÚ a obchodné bariéry pretože to stále zvyšujúci sa počet, počet rôznych obmedzení a, a prekážok vlastne e, malý obchod a keby sme to zrušili, by sme umožnili k takým krajinám, ako je Portugalsko, Španielsko a podobne, aby sa aj Grécko, aby sa vrátili späť e, do plusových čísel v ekonomike. A samozrejme, že Británia by mala čo najskôr opustiť Európsku úniu. Ďalší rečníci pán Fisas na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Boj proti chudobe, ostatné milenované cieľy, to sú veci, ktorým, s ktorými všetci môžeme súhlasiť a je škoda, že niektoré politické skupiny e, predložili určité e, eh, city, ktoré sa, dajú, ktoré sa však ale ťažko dajú dosiahnuť. Niektoré morálne otázky, myšlienka, e, predstavy interrupcií, takisto e, otázka zdaňovania transakcií. Ja si myslím, že to by sa celkovo ťažko dalo implementovať, kontrolovať, zabezpečovať. A okrem toho, keby to neprijali všetci, a to predovšetkým hlavné finančné veľké bloky by to neprijali, tak asi by tie operácie a transakcie E, smerovali do tých krajín, kde by to sa neuplatňovalo. Takže mne je ľúto, že táto správa, ktorá má veľmi veľa pozitívnych bodov, práve tam sa e, vľudili tieto konkrétne témy, ktoré nemajú podporu všetkých politických skupín. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Sasoli 1 minúta 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem sa podiekovať aj komisárovi a ďakujem aj pánovi Kešmenovi za jeho prácu. E, viete veľmi dobre, aký dôležitý je summit v New Yorku. Európa tu dostane totiž šancu vystupovať ako svetový partner v oblasti rozvojovej pomoci. Údaje, ktoré máme z roku 2009, hovoria, že miliarda ľudí trpela hladom a to sa ešte zhoršilo hospodárskou krízou. K tomu sa pripájajú ešte škody v dôsledku klimatických zmien. A všetky tieto faktory zostrojú problémy, ktoré sú už mimo kontroly. Tieto ciele, ktoré boli predložené v roku 2000, sú ambiciozne, ale dosiahnuť sa dajú iba v spolupráci s donorskými štátmi. Niektoré Európske štáty sú ďaleko od toho, aby splnili svoje záväzky. Taliansko, moja krajina, dáva 0,5 16 hrubého domáceho produktu. Všetky štáty by mali povinne dávať tých 0,7 HDP do roku 2015. Toto stanovila predsa Európska komisia. Všetky štáty by mali niesť morálnu zodpovednosť a takisto tú politickú zodpovednosť. Mali by ju pociťovať, aby splňali svoje sľuby. Práca pána Kešmena nám umožnila byť eh, protagonistom pri ochrane ľudskej dôstojnosti. Ďakujem teraz pani Keller, 1 minúta 30 sekúnd. Ďakujem. Miléniové rozvojové ciele nie sú dokonalé, ale ich jedinečnosť spočíva v tom, že chcú merateľný pokrok. Sú merateľné a preto sme schopní eh, zistiť, že zaostávame a že musíme znásobiť svoje úsilie inštitúcie EÚ. Aj my môžeme urobiť veľa na dosiahnutie cieľov. Môžeme napríklad využiť e, reformu politiku rybolovu, aby sme podporovali rybárov a rybárky v rozvojových štátoch, kde e, sú kde je táto e, potreba. Takisto môžeme podporovať udržateľné poľnohospodárstvo. Môžeme zrušiť priame či nepriame exportné dotácie. Môžeme takisto dokázať, že nie sme bariérou v prístupe k technológiám a k zdravotnej starostlivosti. Zdravie matiek nemôže existovať bez práv žien, bez zabezpečenia práv žien. Rozvojová politika je viac ako len nejaké úzko vymedzené pole. Aspekty rozvojovej pomoci sa nachádzajú, odrážajú vo všetkých našich výboroch. Toto by sme si mali uvedomiť. Potrebujeme politickú koherentnosť tak ako je v článku 2 Lisabonskej zmluvy. Bez tohto sa nedostaneme nikam, bez tejto koherentnosti politik. Musíme na to myslieť, aj keď bude vznikať zahraničná služba. Chcem vedieť od komisie, aké má plány na obdobie po skončení MDG. O tom musíme takisto jednoho dňa začať hovoriť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Uaru, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca kolegyne, kolegovia, je poľutovania hodné, že dve tretiny cesty sme už prekonali, ale sme veľmi ďaleko od realizácie týchto e, cieľov. I keď sme v období hospodárskej krízy, žiada sa len to, aby všetky rozvinuté štáty aj Európska únia dodržiavali svoje záväzky voči chudobným štátom, tým, že by im dalo, dali tých 0,7 HDP na rozvoj. V rámci dohôd o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT to sledujem zblízka. Chcem povedať, že veľká časť e, financií ide na obchod na úkor programov, ktoré by mohli realizovať MDG ciele Čiže určitá vyváženosť podľa mňa je nutná, aby sme mohli oživiť tieto MDG a aby sme ich mohli zapracovať do rámca týchto dohôd. Ďakujem. Teraz pán Preda, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr by som chcel zdôrazniť to, že je zásadné, aby Európska únia počas New Yorkskej konferencie bojovala za ambiciózny akčný plán a aby prijala konkrétne opatrenia tak, aby sme všetci dodržali náš sľub solidarity voči najchudobnejším na tejto planéte. To, čo prijala rada, reprezentuje dobrý krok dobrým smerom podľa týchto záverov EÚ má bojovať proti chudobe a má ostať dôveryhodným partnerom v rámci rozvojového paktu s cieľom realizovať MDK. A toto si vyžaduje nielen nové zdroje na rozvojovú pomoc, ale takisto politickú vôľu na transpozíciu týchto cieľov do konkrétnych činov. Ja sa domnievam za našu stranu, že teraz musíme sa zamýšľať nad systematickým prístupom na základe ľudských práv, a to vo všetkých činnostiach, tak aby sme dosiahli MDG. Rešpekt, rešpektovať ľudské práva, mechanizmy, solidarity, toto všetko je dôležité, aby sme zlepšili život tých, ktorí žijú v chudobe a aby sme dosiahli mileniové rozvojové ciele. Chcem zdôrazniť ešte niektoré problematické aspekty správy Kašman. Podľa skupiny EPP nejaká daň ako na spôsob Tobinovej dane to by nebolo asi jednoduché prijať takúto myšlienku takisto zrušenie e, dlhov rozvojových e, štátov odsek 13. To by bolo komplikované, takáto rozprava, pretože musíme podporovať tieto štáty a musíme podporovať ich vlastný e, vývoj. No a potom druhá odrážka, tam sa hovorí o zodpovednosti každého jednotlivca. Ja si nemyslím, že je e, dobré vnúcovať krajinám nejaký názor na interrupcie. Ďakujem. Teraz pán Neuser. Pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia, dosahovanie cieľov tisícročia v roku 2015 je rozhodujúcej miere závislé od toho, koľko peňazí vynaložia rozvinuté krajiny na boj proti hladu, redukovanie úmrtnosti detí a na boj proti malárii a AIDSu. Náš výsledok je taký, že ciele sa a sluby sa nedodržiavajú. V Európe sme bohaté e, priemyselné krajiny a najchudobnejším sme prislúbili 50 miliard dolárov. Bude to o mnoho menej, bude to asi iba 36 miliard US dolárov. A dohodnutý odstupňovaný plán, podľa ktorého majú rozvinuté krajiny vynakladať 0,7 HDP na rozvojovú pomoc, ani ten sa nedodrží. Sú dobré príklady, moja krajina Nemecko pritom nevyzerá dobre. Mali by sme nasledovať príklad krajín ako je Švédsko, Luxembursko, Belgicko, Írsko, Veľká Británia a aj Španielsko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Guerrero na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, pán Kešmen, v roku 2000 sme definovali ciele a aj sme ich identifikovali. To sú tie, o ktoré ide pri boji proti chudobe a pri e, odburávaní diskriminácie. Dôležité je, aby sme mali konkrétne ciele, aby sme mohli rozvinúť celosvetovú dynamiku. A to platí aj pre mimovládne organizácie a aj pre rozvojové krajiny. Pokročili sme dopredu, ale nedostatočne. A kríza nás teraz donútila zase robiť ústupky. Od euroskeptikov a egoistov sme pred niekoľkými minútami počuli, že sme sa vrátili zase k realizmu. Dobre, samozrejme, realizmus dnes ide tu o to, aby sme e, sa zaoberali realitou, ktorá panuje na svete. Musíme podporiť aj radu, ktorá poukazovala na to, že je, bude možné, aby sme tie ciele v roku 2015 dosiahli. Teraz e, máme časť kečty aj, Už e, sa niekoľkí hlásili o slovo. Ako prvý má slovo pán Nikolesko na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca Chcel by som hovoriť o článku 22 správy, kde sa hovorí o zrušení exportných dotácií pre poľnohospodárstvo a hovorí sa tam aj o ďalších aspektoch SPP. Myslím si, že to nie je dobrý nápad, pretože európske poľnohospodárstvo nemôže prez, bez dotácií prežiť, najmä počas hospodárskej krízy, pretože je tu vysoká volatilita cien. Európsky poľnohospodári trpia tými podmienkami, ktoré sú im vnúcované, čo sa týka blaha zvierat alebo potravinovej kvality. Čiže naozaj sú v zlej pozícii voči externej konkurencii. A preto si myslím, že zrušenie týchto dotácií by malo zásadné dopady a chcem, aby kolegovia eh, hlasovali proti. Pani McGuinness hovorí predsedajúca. I... Pani predsednička, ďakujeme spravodajcovi pánovi Kešmerovi za túto správu aj za takisto vášnivú prezentáciu tejto správy. Osobitne mu ďakujem za články 14, 14 40, 49 a 50 k potravinovej bezpečnosti. Myslím si, že vaša dôvodová správa je oveľa silnejšia než jednotlivé odseky správe, pretože my v EU máme skutočný problém, že stále menej a menej peniazy dávame na našu rozvojovú pomoc tam, kde je to najviac potrebné. To je práve podpora polnospodárstva a farmárov. A čísla, ktoré sú v našom uznesení o potravinovej bezpečnosti sú nasledové. Nasledujú z januára 2009. My sme chce, my sme znižili e, v roku 1980 e, MDG o 17 e, v roku, do roku 2001, do roku 2006 sme to znižili teda, takže možno, že by nám komisia mohla k tomu na toto reagovať. A takisto aj jednotlivé africké krajiny trpia hladom tam, kde by mohli mať dobré polnohospodárstvo. Nesúhlasím s článkom 22, vy dobre viete, nemali by sme ísť týmto smerom. Ďakujem pekne. Teraz má slovo Ars, pán Arzenis. Pani predsednička, chcela by som poblahoželať eh, pánovi Kešmenovi a im poďakovať za výbornú prácu a naozaj si myslím, že by sme mali prijať srdečne túto správu a poslať členským štátom um, signál, že musia E, nesmú sa zdávať svoje zodpovednosti vo vzťahu k rozvojovým krajinám a s minulým cieľom, pretože nás to boli v Európe, ale kríza nás boli v Európe, ale boli ich ešte viac rozvojových krajinách. To sú krajiny, kde ešte stále sa prehlbuje chudoba a dôsledky krízy sa prejaví veľmi tvrdo a to určite bude mať vplyv aj na splnenie MDG. Teraz klimatická zmena klimatické zmeny e, vlastne bránia prístupu alebo dostupnosti pitnej vody a preto musíme bojovať e, aj v tejto otázke a pomôcť týmto krajinám. Pričom zároveň sa nám bude dariť plniť MDG milionové ciele. A som rád, že komisia by takúto myšlienku podporila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz slovo má pán Silvestris na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Je veľmi ťažké eh, apelovať na to, čo povedal, respektíve hovoriť niečo k tomu, čo povedal pán Kešmen, že apeloval na všetky politické skupiny, aby sa spojili a tým súhlasím, veľa ideológie je v tejto správe, napríklad článok 40, kde sa hovorí o plánovaní rodín. To je téma, v ktorej sa ide o snahu pretlačiť určité princípy, s ktorými my nemôžeme súhlasiť. Pretože ne, nemôžeme, pretože sa tu volá po jednotlivých členských štátoch, aby dokonca financo, bojovali proti e, interrupciám e, podporou e, antikoncepcie alebo plánovania rodiny. Tak, takéto niečo by sme nemohli nikdy podporiť, pretože nemôžeme bojovať proti interrupciám tým, že by to niekto, podpor, niekto plánoval rodinu pomocou antikoncepcie. Teraz pán pán pán Nikolau na jednu minútu. Τελικά το είπατε σωστά κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem. Myslím, že chcel by som poďakovať spravodajcovi za výbornú prácu. Kolegovia, zlyhanie dosiahnuť eh, strednodobé ciele na toto sa musíme pozrieť veľmi dôkladne. Bola to chyba aj členských štátov, ale s, e, takisto s problémami pri, prispela aj kríza hospodárska. Preto bolo by dobre pozrieť sa na rozvojovú pomoc e, rozvojovým krajinám v rámci milých cieľov. E, správa hovorí o zvýšení potrebe pomôcť rozvojovým krajinám o 0,56, o 1,56 a my sme niekde na úrovni 1,03. E, takže týmto sa dostávame do dilemy, e, že musíme teda zmobilizovať prostriedky a peniaze, ale mali by sme teda zobrať prostriedky z iných častí rozpočtu EÚ, tam, kde sú potrebné, takže je to ťažké. Potrebujeme e, vziať do e, dívať sa na to konzistentne a veľmi logicky a nedívať sa na tieto otázky len po jednom. Teraz má slovo pán Obemajer. Ďakujem, pani predsednička. Ciele tisícročia sú dôležité na to, aby sa chudobným pomohlo zabezpečiť si dôstojný život vo vlastnej krajine, aby sa nemuseli vydať do rúk prevádzačov Ide tu aj o boj proti ťažkým chorobám, hlavne pri deťoch a matkách. Tu by mal prevzieť aj farmaceutický priemysel nejaké záväzky a postarať sa o to, aby sa zabezpečilo zásobovanie generikami. Rozvojová pomoc by ale tiež e, mohla očakávať istú kooperáciu. Očakávam kooperáciu príjemcov ohľadne otočenia toku migrantov napríklad do krajiny pôvodu. Ale musí ísť aj o odsledovateľné využívanie e, týchto rozvojových peňazí. Tie nesmú zmiznúť v tmavých kanáloch. E, situácia v našich členských štátoch je napätá a čím skôr sa zotavíme my, tým skôr budeme mať možnosť aj dlhodobo poskytovať pomoc. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz na záver diskusie, keď aj pani Kalmbach. Ďakujem, pani predsednička. Moja vďaka patrí predovšetkým kolegovi Kešmenovi. Rozvojová pomoc a boj proti chudobe, to nesmie byť politika almužny e, na princípe e, cukra a biča. Potrebujeme plánovateľné, trvalo udržateľné rámcové podmienky, ktoré otvoria možnosti na to, aby ľudia za dôstojných podmienok mohli žiť a pracovať a aby si tým zabezpečili príjem, ktorý im umožní existenciu. Nesmieme mať pred očami iba anonymné čísla. Musíme vidieť dotknutých ľudí, ich osudy. Našu energiu nesmieme vynakladať na to, aby sme hľadali ospravedlnenia a výhovorky, prečo sme nemohli splniť svoje záväzky alebo nechceli. Ale mali by sme našu energiu vynakladať na to, aby sme vypracovávali a financovali návrhy rozvojovej pomoci, tak ako je napríklad daň z finančných transakcií. Ďakujem. Grazie. Eh, ora la parola al commissario Pie. Teraz má slovo pán komisár Piebalgs. Nech sa páči. It was very fascinating debate. I would just take couple of points. Ďakujem za túto fascinujúcu rozprávu. Ja sa dotknem iba niekoľkých poznámok alebo niekoľkých um, vašich vystúpení. Minulé ciele rozvoja by mali byť dosiahnuté alebo splnené a ja to hovorím s plnou zodpovednosťou. Nie je to len, je len môj pohľad, ale je to aj stanovisko OSN a je to aj stanovisko rozvojového sveta a musíme to naozaj splniť. Takisto je dôležité, aby aby došlo k zvýšeniu o 7,7 Ale ja viem, že je to pre každú krajinu ťažké. Ehm, kto iný teda bude môcť tieto prostriedky zabezpečiť? Ale parlament európsky má veľmi veľkú právomoc v tejto otázke a nemali by ste podceňovať vašu silu a schopnosť tejto otázky a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa to presadilo u členských štátov. Takisto si myslím, že je dôležité posilniť naše vzťahy s subsaharskou Afrikou. Viem, že pravda, že bolo, boli veľké sklamania alebo zlyhania, ale naozaj keď sa pozrieme na tieto, so všetkým sa museli vysporiadať s poskolenom období, rôzne vojny tam mali a podobne. Myslím si, že sa subsahárska, subsahárska Afrika si zaslúži im príslušnú pozornosť. Určite obchodné otázky sú veľmi dôležité a musí byť e, ale spravodlivý alebo férový obchod. E, dokonca viete, že čl- mnohé krajiny alebo stále ešte majú tie doložky najvyšších výhod alebo preferenčné e, obchodné podmienky a teraz je potrebné investovať do obchodu, predovšetkým regionálneho obchodu. Myslím si, že to by bol ten správny prístup a ja spolupracujem aj s komisárom pre obchod, ktorý takisto bol na krátku dobu aj komisárom pre rozvoj a tak tieto veci pozná ehm, z boj proti daňovým únikom. To je veľmi dôležitá úloha, ehm, ale musíme pripraviť veľmi silný globálny systém. Ehm, takisto venujeme osobitnú pozornosť v našich projektoch na podporu ehm, registrácie majetku, pretože samozrejme rast nie je možný bez registra majetku a zabezpečenia správneho systému, ktorý to bude podporovať. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti a otázok vidieka, je to tiež e, nad jadrom našich politík, ale nevždy sa to odráža v, našej, v našich rozpočtoch. Potom potrebujeme to lepšie odraziť aj v rozpočte, tak aby to, že my máme nástroj pre potravinovú pomoc ja by som e, ukončil tým, tou výzvou, ktorú uvedol aj Michael Cashman, že vyžaduje si to prístup všetkých, e, alebo podporu všetkých e, strán. Potrebujeme túto podporu, pretože spoločnosť potrebuje a keď parlament e, by bol schopný nájsť tú podporu, po ktorej volá správa, bolo by to určite možné pretlačiť túto agendu a dosiahnuť väčší úspech. Ďakujem pekne. Grazie, komisario. E, ora la parola. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz dostane slovo pán Kešmen, spravodajca. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pán komisár za vaše záverečné slova. Plne s vami súhlasím. Bola to zaujímavá rozpráva. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, pretože spolupráca s nimi bola veľmi dobrá. Pani Cimer, pani Sargentini a všetci ostatní. Bohužiaľ, nepamätám si na všetky mená. Je to už vekom, prepačte. Keď už hovorím o veku, nechcem žiť e, dlhšie, aby som bol svetkom ešte väčšieho utrpenia hladu a chudoby a ďalšej úmrtnosti matiek a detí mladších ako 5 rokov. Ja by som rád videl, keby sa zrealizovali MDG ciele. Chcem povedať tým, ktorí mali určité výhrady k prvkom správy, že by sme sa nemali obracať na našich občanov a hovoriť, nesplnili sme tieto ciele, nezahlasovali sme za túto správu, pretože tam boli určité prvky, za ktoré sme nemohli zahlasovať. Aký signál by to bol pre ľudí, ktorí žijú v chudobe a v nedostatku, bez vody, bez e, prístupu k zdravotnej starostlivosti, bez prístupu k vzdelaniu, bez e, spravodlivého života? niekde v nejakej diskusii v Bruseli povedali, že táto správa má určité prvky, a e, s ktorými nesúhlasíme a preto sme neurobili tú správnu vec, preto sme nepomohli chudobným na tejto planéte. Chcem povedať e, kolegom, aby zajtra počas hlasovania, prosím, zahlasovali za túto správu. Nie kvôli mne, pretože Michael Cashman sa vráti do domu, e, kde je tečúca voda, vráti sa niekde, kde bude mať zdravotnú starostlivosť, kde sa o neho postarajú, keď bude starý, ale hlasujte prosím k všet, kvôli všetkým tým ženám, ktoré zomierajú pri pôrode. Myslíte na tie deti, ktoré majú AIDS, HIV alebo maláriu alebo tuberkulózu. Myslíte na tie mladé ženy, ktoré nemajú prístup ku vzdelaniu, nemajú moc nad vlastným životom. Prosím, myslíte na tých, ktorí sú tam vonku. Ďakujem. Ďakujem pekne, tým je rozprava ukončená. Hlasovanie bude zajtra. Podľa programu teraz nasleduje odporúčanie do druhého čítania